rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien v digitálnom veku. Terry Reintke je spravodajky, nech sa páči. Thank you, Mr. Chair. Ďakujem pekne. Správa hovorí o postavení žien v digitálnom veku. Máme tu dva e, veľmi časté stereotypy, keď sú hlúpe. Poprvé, že digitalizácia sa týka, týka iba technologického rozvoja, ale to nie je pravda digitalizácia bude ovplyvňovať a meniť kompletne naše spoločnosti a bude mať dopad na všetky oblasti nášho života. Čiže digitálne politiky sú de facto celospoločenské politiky a práve preto rodová rovnosť by mala byť základom tejto diskusie. Druhý stereotyp. Ženy nemajú záujem o digitálnu revolúciu. Musím vám povedať, že to rozhodne nie je pravda ja som pracoval na tejto správe, rozprával som sa veľa s ľuďmi, ktorí, s veľa ženami, ktoré sú už teraz aktívne v tomto sektore dnes a iba som sa o tom presvedčila. Ale problém je ten, že častokrát majú prekažky v sektore IKT, alebo, IKT, alebo pokiaľ ide aj o vzdelávanie v sektoroch STEM. Musíme vytvoriť e, správne podmienky na to, aby tieto ženy mohli uspieť e, v tej digitálnej aréne. Tieto hlúpe stereotypy, to nie je náš e, osud. E, môžeme proti ním bojovať. A to presne robíme v tejto správe. V tej správe sa ukazuje, aké sú výzvy a zároveň dáva aj konkrétne e, spôsoby, ako prekonávať tieto prekážky. A ukazuje naozaj skvelý potenciál digitálneho sveta, e, ktorý tu je, teda pre ženy aj pre rodovú rovnosť. Máme napríklad bulharskú developerku hier, počítačových hier, ktorá Eh, je každým šikanovaná, alebo máme írsku matku dvoch eh, rokov, ktorú nejaký troll na Facebooku eh, na ňu útočí a tak ďalej. To všetko sú príklady, ktoré uvádzame aj v tejto správe, alebo ktoré táto správa rieši. Chceme, aby tento informačný sektor bol inkluzívnejší, aby e-zručnosti boli k dispozícii pre všetkých, aby sme mali lepšie možnosti financovania pre ženy, podnikateľky a takisto požadujeme lepšiu spoluprácu medzi policajnými orgánmi, aby sme bojovali proti e, e, šikanovaniu alebo stalkingu online. A môžeme teda povedať, že nástroje sú v dispozícii, akurát musíme ich pretaviť do reality. Ja dúfam, pani Jovorová, že nielen vy, ale aj celá komisia budete podporovať e, túto tému aj do budúcna. Skvelá práca, skvelé výsledky, ktoré vidíme v tejto správe, to by nebolo možné bez vstupu od skvelých aktivistov, bez e, sociálnej e, občianskej spoločnosti, pardon, bez e, skvelých žien, ktoré sa tejto téme venovali. Máme tieňových spravodajcov, tí tiež tomu veľmi výrazne prispeli. Takže ďakujem za tú konštruktívnu prácu. Myslím si, že naozaj môžeme vybudovať digitálnu agendu spolu v Európe, ktorá bude inkluzívna a bude dávať rovnaké e, príležitosti aj mužom, aj ženám. A dúfam, že táto správa bude takým východiskovým bodom k tomu a že bude mať zajtra e, veľkú väčšinu. Zajtra je na to skvelý deň, pretože zajtra máme deň e, dievčat v IKT. Dúfam, že teda to podporíte aj vy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Renke. Teraz nastupuje každý aj. Slovo má pani Kovalíny. Ďakujem za slovo, pán predseda. Naša silná digitálna ekonomika je veľmi dôležitá pre inováciu, hospodárskú súťaž, rast ekonomiky. Nedávne štúdie poukazujú na to, že mnohí mladí ľudia, hlavne ženy a deti, si vyberajú kariéru v oblasti IT. A vidíme, že v tomto sektore nastáva ešte stále nejaká, alebo je, existuje medzera a Práve tento digitálny sektor by mohol poslúžiť na konjunkturálny účel. Preto je potrebné, aby už v ranom štádiu vzdelávania sa poskytlo, poskytla možnosť eh, deťom vzdelávať sa aj v oblasti IKT a potom, aby mali priestor pre uplatnenie. Je dôležité, aby sa aj u mladých dievčat a žien posilňoval tento aspekt, že sa budú vedieť presadiť v sektore IKT. Okrem toho je dôležitý aj aspekt celoživotného vzdelávania a ženy a dievčatá majú takto šancu už od raného alebo pomerne mladého veku sa uplatniť v tejto sfére. Ďakujem. Ďakujem pekne. Hovorí pán predseda. Slovo má pán Blanko. Blanko López tu asi nie je teda. Tak pán Marias má slovo. Ďakujem za slovo, pán predseda. Posilnenie postavenia žien aj v digitálnom veku a odstraňovanie bariem v sektore IKT je veľmi dôležitá vec. Aj v EU e vidíme, že vlastne len 9% programátorov sú ženy 89 eh, pracovníkov v sektore IKT teda eh, je veľmi málo eh, žien manažerov, to som chcel povedať. Čiže to je len okolo 9% taktiež. A samozrejme sú tu veľké príležitosti pre ženy v oblasti IKT, ale Stále sme svetlami rozdielov v platoch aj v dôchodkoch u žien. V Grécku práve ženy sú tie, komu padli, alebo na koho dopadli tie e, aspekty finančnej krízy najtvrdšie. Ďakujem. Ďalší rečník. pán Jakovčič. Žiaľ, aj teraz v digitálnom veku sme svetkami e, nerovnakých podmienok. E, od e, tých období revolúcie, kde bola potrebná povedzme sila, tak tam teda fyzická sila, v tejto mohlo byť odôvodnené, že tam boli rozdiely, ale teraz je situácia iná je potrebné uplatniť aj určitý monitorovací systém kvality a potrebujeme samozrejme aj kvalitný systém vzdelávania, aby aj dievčatá mali možnosť rozhodnúť sa pre kariéru v oblasti IKT. A máme aj teraz určité vzory, vzory dobrej správnej praxe a myslím si, že by sa mal klásť dôraz na správnu prax a aj na príklad tých žien, ktoré uspeli a môžu nám naozaj slúžiť ako model. Ďalší rečník, nech sa páči. Pani poslankyňa z Talianska. Ďakujeme za výbornú správu, ktorú e, sme si vypočuli, hovorí pani poslankyňa Ajuto z Talianska. Naša politická skupina eh, by rada videla väčšiu účasť žien aj v politike, ale aj v oblasti IKT. Otázka, ktorá tu vyvstáva, je, prečo niektoré skupiny napríklad EPP, majú oddelené hlasovanie, pokiaľ ide o tieto aspekty. Prečo sú niektoré politické skupiny v tom, že sa obávajú elektronického hlasovania? Prečo sa boja priamej demokracie cez internet napríklad? Toto sú otázky, ktoré chceme položiť my. A ináč si myslím, že toto je priam výnimočná príležitosť, aby sme bojovali za emancipáciu žien aj cestou IKT. Ďalší rečník má slovo. Predstavme si, ako môžeme vážne hovoriť o týchto otázkach. Možno len v tenise e, ženy hrajú len tri sety a tak ďalej a tak ďalej. Ale asi jediným riešením bude aby ženy počítali len do 7 a nie do 10, hej? Potom to bude jednoduchšie pre ženy. Pani Tomk. nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. Budem troška vážnejšia než môj predrečník. Ešte raz ďakujem za slovo. Nebudem venovať pozornosť tomu, čo povedal môj kolega predrečník, lebo to bolo úplne vedľa, čo povedal. Budem hovoriť vážnejšie. Pohovorím o takej skutočnosti, že práve príliš málo žien v sektore IKT aj napriek všetkému pokroku stále ešte sme v situácii, kedy nie je dosť žien v tomto sektore zamestnávaných a predpokladá sa, že tento sektor by mohol poskytnúť aj viac príležitostí, ale treba ich využiť, treba sa ich chopiť a preto musíme stimulovať podniky, a aby teda zamestnávali viac žien. Šikovní zamestnávateľia zistujú, že je praktické mať dobrú rovnováhu zamestnancov, mužov a žien. Je to nielen dobré z hľadiska e, platov, ale, ale vôbec je to aj pre podniky tomto smere lepšie. A preto predpokladáme, že v tomto smysle sa dosiahne viac rovnoprávnosti. Slova pani Ford. Rada by som poďakovala všetkým kolegom, ktorí e, sa tak vyjadrili v prospech tejto správe. A ďakujem e, spravodajkyni Terry predovšetkým. Myslím, že by sme mali transformovať našu spoločnosť do hĺbky. Aj v digitálnom veku sa od, odráža situácia v tomto smere a treba tie nerovnakosti, tie rozdiely medzi mužmi a ženami v tomto smere odstrániť pre všetkým, pokiaľ je zamestnanosť, ale aj platy. Keď hovoríme o ženách a dievčatách, ktoré by sa venovali matematike, inžinierskému štúdiu a tak ďalej, chcem zdôrazniť práve potrebu budovania mostov, premostovať sektory. Potrebujeme viac e, tvorivých mladých ľudí, ktorí e, sa dostanú do praxe. A to je veľká príležitosť, aby ženy a deti e, našli pôsobisko v oblasti IKT. Je to dôležité z hľadiska synergického efektu. Ďakujem. Slovo má pani Gill. Ďakujem za slovo. Ja vítam túto správu a aj túto rozpravu o rovnoprávnosti a o posilnení postavenia žien. A ocením vyjadrenie pani spravodajkyne. A keďže mám skúsenosti z IKT, to vlastne mám aj obavy, ako vlastne fungujú ženy v iných sektoroch než IKT. Myslím, že sa týmto záležitostiam treba venovať už v ranom veku dievčat, aby sa začali venovať už vtedy takým predmetom v škole, ktorý umožnia umožňa potom byť programátormi alebo analytikmi a proste pracovať aktívne v sektore IKT. Nedávno som hovorila e, s viacerými mladými podnikateľkami, ktoré pôsobia v sektore IKT a zvolili si možnosť odísť z EÚ a odišli do USA, pretože tam sú príležitosti otvorené. Takže dôležité, aby sme nestrácali takéto talentované osoby, aby sme dali priestor pre týchto talentovaných ľudí, aby sme si ich udržali. Ďakujem. Nech sa páči, pani komisárka. Vážené poslankyne a poslanci, som veľmi rada, že dnes mám možnosť diskutovať s vami o otázkach rovnoprávnosti rodovej rovnosti a o posilnení postavenia žien v digitálnom veku. A potrebujeme sa týmto veciam venovať z viacerých aspektov. Isté, že v sektore IKT sú ženy nedostatočne reprezentované. Správa pani Rejtke veľmi významne prispieva k tomu, že sa zvyšuje povedomie, ktoré sa týka tejto témy. Cieľom je zvýšiť účasť žien aj v sektore IKT správa nás približuje o krok bližšie k prekonaniu medzery, ktorá existuje medzi mužmi a ženami v tomto sektore. Ďakujem pani spravodajkyni za túto výbornú správu a aj za to, že hladí dopredu, do budúcna. Veľmi dobre poukázala aj na strategický aspekt rodovej rovnosti. Ehm, ide o vytváranie takých partnerstiev, kde bude zainteresovaných viacero aktérov. A niektoré aspekty zase tej stratégii zameriavajú viac len na ženy, ale dôležité, aby sa využila široká koalícia na podporu opatrení, ktoré povedú k tomu, že ženy budú môcť viac sa zamestnať v sektore IKT. Aj komisia mm, v tomto smere má záujem o posilnenie situácie v prospech žien. Napríklad sa hovorí o vytvorení 120 tisícoch nových pracovných príležitostí ročne aj s dobrými vyhliadkami na platy. Chceme, aby ženy využili túto výhodnú situáciu a aby uvažovali o kariére v tomto sektore. Ženy, ktoré sú v tomto sektore aktívne, obvykle Mm, si dokážu lepšie zorganizovať alebo aj vybaviť spôsob dochádzania do práce, že to je proste flexibilné. Keď zvažujeme aj ekonomickú argumentáciu v záujme vyššej účasti žien v sektore IKT, komisia sa zaoberala aj štúdiom aktívnych žien v tejto sfére a celkovo ide o to, že z hľadiska HDP môže táto účasť žien znamenať 9 e, miliard, o 9 miliard vyšší e, prínosy do HDP alebo príjmy do HDP. Aby sme dokázali zlepšiť príležitosti žien v digitálnej ére, bude nesmierne dôležité riešiť aj nedostatočnú reprezentáciu žien v tomto sektore. Momentálne je to len 9 developerov aplikácií sú ženy. Medzi manažermi je tiež malé percento žien a menej než 30 pracovnej sily v oblasti IKT sú ženy. Takže keď sa pozrieme na aspekty vzdelávania a školstva, tak vidíme, že dnes iba 29 z každých tisíc žen absolventov má e, diplom v oblasti výpočtovej techniky alebo v podobnej sfére. Čiže e, sú tu aj ďalšie iniciatívy, aby sme dostali ženy do tohoto typu zamestnaní a preto bude potrebné aj v školách posilniť predmety, ktoré sa týkajú IKT a príbuzných odvetví. Napríklad sa vytvára prvá sieť e, partnerov, ktoré konkrétne podporujú ženy, ktoré sa venujú zmodernizovaniu e, svojich e, webových stránok a Ehm, pracuje v oblasti aj investovania, aj ekosystémov a sietí. Digitálny jednotný trh obsahuje aj sociálny aspekt a toto znamená veľkú príležitosť pre ženy v digitálnom sektore. A potrebujeme ale viac vzorov a potrebujeme aj vyššiu mieru zaangažovania sa priemyselného sektora, aby sme mohli vytvoriť aj presnejšie cieľené programy ehm, pre oblasť štúdia sektore IKT. Potrebujeme aj také základné iniciatívy na, na základnej úrovni. A vlastne už v minulom roku e, sa konali takéto aktivity a vyše pol milióna mladých e, odborníkov na kódovanie e, boli dievčatá, ktoré sa zapojili do tej akcie. Myslím, že bude treba prekonať stereotypy rodové a posilniť šance žien aj v tomto sektore. Ako správa poukazuje, taktiež zvýšená digitaliz- úroveň digitalizácie spoločnosti znamená aj určité hrozby e, v oblasti IKT, napríklad e, kybernetické e, obťažovanie, nenávistné prejavy a tak ďalej. Skúsenosti žien s násilím poukazujú, že jeden prípad z desiatich, teda jedna z desiatich žien bola sexuálne obťažovaná alebo bola e, obťažovaná sledovaním typu stalking. A preto treba práve vychádzať z toho, že treba vykoreniť tieto zaužívané stereotypy, ktoré v spoločnosti existujú a prejavujú sa aj na sieťach a vôbec v sektore IKT. E, je k dispozícii viacero strategických dokumentov, ktoré podporujú tento nový moderný trend v záujme posilnenia postavenia žien. A ide o to, aby Európska únia taktiež podpísala, ratifikovala príslušný dokument Rady Európy Istanbulu, ktorý sa týka aj domáceho násilia. Ide o to, aby sa posilnila, pod, posilnila účasť žien v technologickom sektore a VKT, aby sa posilnil e, tento jav aj v oblasti online. Vzhľad na výborné odporúčania, ktoré sú obsiahnuté v správe, je jasné, že sú tu pred nami ešte značné výzvy. Tak využíme túto príležitosť a nájdime spôsob, ako posilniť e, postavenie žien teraz v digitálnom veku. Ja sa teším na to, že spoločne budeme riešiť tieto výzvy a budeme prekonávať e, e, genderové stereotypy a ženy sa stanú tými hnacími motormi pokroku. Ďakujem. Muchas gracias, señora Ďakujem pekne. Končím